projekt eh, a v zápisnici tohto zasadnutia to bude zverejnené. A teraz poďme hlasovať. Poďme hlasovať o správe Dehane a Kalfín.